Dobrý deň, prajem. Rada by som vás všetkých privítala, tí z vás, ktorí nás sledujete, aj cez poslancov stovky miliónov európskych spolobčanov. Otváram dnešné rokovanie. Na úvod by som chcela oznámiť zloženie výborov po vytvorení výborov poslanci oznámili nominácie do výborov na základe pravidla 2009 osobitné výbory sú následovné. Osobitný výbor pre umelú inteligenciu, osobitný výbor pre boj proti rakovine, výbor pre zahraničné zásahy a falošné správy, zdaňovanie, podvýbor pre zdaňovanie a výbor pre prepravu zvierat. Zloženie nových výborov bude v dispozícii na webovskej stránke parlamentu. Ďalšie oznámenie sa týka začiatku medziinstitucionálnych rokovaní za účasti viacerých výborov v súvislosti s rozhodnutiami viacerých výborov začať interinstitucionálne rokovania. Bolo oznámenie v stredu 5. júla a nedostal som žiadnu požiadavku na to, takže môž, e, námietku, takže môžu začať interinstitucionálne diskusie. Skôr ako sa pustíme diskusii, chcem oznámiť výsledky tretieho hlasovania zo včera, to znamená zo štvrtku. A oznámim výsledky po anglicky. Kovariková správa, dátum transpozície uplatňovania v súvislosti s pandémiou COVID-19 schválená. Formanová správa, EIB výročná správa za rok 2019 schválená. Eckhart správa, výročná správa EIB za 2018 schválená. Kochová správa, boj proti podvodom, výročná správa za rok 2018 schválená. Návrh uznesenia troch skupín, situácia vo Venezuele a mig- kríza migra- migrantov a utečencov schválená. Uznesenie výboru Envy e, námietky podľa pravidla 212 o aktívnych látkach, pozmeňujúci návrh 1 schválený, pozmeňujúci návrh 2 schválený, 3 schválený, ústav, úvodné ustanovenie T zamietnuté uznesenie výboru ITRE usmernenia pre cez Európsk, celoeurópsku infraštruktúru energetickú. Prvá časť e, prvého pozmeňovacieho uznesenia zamietnutá, druhá časť prvého pozmeňujúceho návrhu zamietnutá, pozmeňujúci 5 zamietnutý, 6 zamietnutý, pozmeňujúci návrh 7 zamietnutý, 8 zamietnutý, 9 zamietnutý, Odsek 3, pôvodný text schválený. Pozmeňujúci návrh 10 zamietnutý. Odsek 4, prvá časť schválená. Odsek 4, druhá časť schválená. Pozmeňujúci návrh 2 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 3 zamietnutý. A 4 tiež zamietnutý. Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom o výmene osobných údajov v boji proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti, pozmeňujúci návrh 2 zamietnutý, citácia 13 schválená, preambula F prvá časť schválená, druhá časť schválená, tretia časť schválená, pozmeňujúci návrh 1 schválený, preambula H, pôvodný text odpadá, uznesenie výboru Envy stratégia pre chemikálie, udržateľné chemikálie. Pozmeňujúca vrch 1 zamietnutý, odsek 21, prvá časť schválená, druhá časť schválená, odsek 22, prvá časť schválená, druhá časť schválená, odsek 23, prvá časť schválená, druhá časť schválená. 41 schválený, pozmeňujúci návrh 2 schválený, 3 zamietnutý, 4 zamietnutý, paragraf 81 schválený, 82 prvá časť schválená, druhá časť zamietnutá, čiže prvá časť schválená, druhá zamietnutá. Pozmeňujúci návrh 5 zamietnutý, Odsek 86, prvá časť schválená, druhá časť schválená, Pozmeňujúci návrh 6 zamietnutý, 7 zamietnutý, 8 zamietnutý, odsek 116 schválený. A teraz prerušíme e, na niekoľko minút naše rokovanie a diskusie začnú o 9.15. Ďakujem.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 Kedves képviselőtársaim, az ülést folytatjuk. Most a viták következnek. Takže môžeme pokračovať v rokovaní a prejsť na diskusie, na rozpravy. I Na úvod by som vás informovala rada o tom, že budeme mať jedno kolo rečníkov zástupcov politických frakcií a nebude žiadna voľná rozprava ani možnosť e, použiť modrú kartu. Takže ďalší bod na našom programe je vyhlásenie komisie spomienka na Srebrenicu 25. výročie a teraz odovzdám slovo pánovi Oliverovi Varhejmu za komisiu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení poslanci, dnes si pripomíname jedno z najčiernejších dní moderných európskych dejín, jeden z najtragickejších trestných činov spáchaných v Európe po druhej svetovej vojne v júli 95 Viac ako 8372 muslimov, mužov a chlapcov bolo zámerne systematicky zavraždených e, bosnianskými e, silami v chránenej oblasti OSN Srebrenici, v meste, kde si mysleli, že sú v bezpečí počas vojny, ktorá zúrila v Bosne a Hercegovine. Ich tela boli nahádzané do hromadných hrobov tvárou k, e, dole so zviazanými rukami. Posledné obete e, boli takto pochované. My súcitíme s, e, s nimi a s ich pozostalými Eh, pripomíname si a eh, vážime si tieto obete a prejavujeme súcit s tými, ktorí prežili. Snáď ich tá pretrvávajúca bolesť eh, raz zahojí ich rany. Európa nikdy nezabudne na to, čo sa udialo v Srebrenici, ani na našu vlastnú zodpovednosť za to, že sme nedokázali zabrániť alebo zastaviť túto genocidu. V Srebrenici Európa zlyhala a musíme sa postaviť z oči voči vlastnej hambe. Genocída v Srebrenici ostáva otvorenou ranou v srdci Európy. A naďalej nás to bude mátať. Naďalej nám to bude pripomínať našu zdieľanú spoločnú zodpovednosť za to, že sme povinní zabrániť tomu, aby genocída vôbec niekedy ešte vznikla. Preto je našou povinnosťou na Srebrenicu nikdy nezabudnúť. Takisto je našou povinnosťou zabezpečiť aby tí, ktorí sú za to zodpovední, boli braní na zodpovednosť. Jednoducho spravodlivosť musí zvíťaziť a všetci zodpovední za tento masaker musia znášať dôsledky svojho konania. 25 rokov po Srebrenici je naozaj veľmi nutné, aby sme konečne postavili pred spravodlivosť páchateľov tejto trestnej činy. Srebrenica bola uznaná ako akt genocídy dvoch medzinárodnými súdami, Medzinárodným tribunálom pre bývalú Jugosláviu 2004 a Medzinárodným súdnym dvorom v roku 2006. Tieto fakty o tom, čo sa udialo v Srebrenici, musia byť zobrané na vedomie. Akákoľvek snaha za popieranie týchto faktov je jednoducho nepriateľná. Politickí lídry nesú veľkú zodpovednosť v tomto zmysle. Musia sa zvo- si zvoliť pravdu, spravodlivosť a spoluprácu a nie strach a nenávisť. Ak chceme prekonať tragické dedičstvo minulosti a budovať svetlejšiu, prosperujúcu budúcnosť ďalších generácií, lídry regiónu musia sa v ísť príkladom a zobrať si tento problém za svoj. V EÚ nie je žiadne miesto za, e, na to, aby sa oslavovali e, nikde v Európe vojnoví páchatela trestnej činnosti. Politickí lídry musia sa angažovať preto, aby predovšetkým mladých spoluobčanov zhromaždili, aby ich viedli k vzájomnému rešpektovaniu sa a budovaniu dôvery. Občianská spoločnosť prispieva k takejto budúcnosti. Má základnú úlohu pri presadzovaní demokratickej kultúry spomienok na minulosť na Západnom Balkáne aj v celej Európe, predovšetkým na prospech mladej generácie. Je na nás všetkých v Európe, aby sme sa ponaučili z toho, čo sa udialo v Srebrenici, pred 25 rokmi boli hodnoty tak tvrdo napadnuté, nikto nerešpektoval ľudský život, ani ľudskú dôstojnosť, slobodu či demokraciu alebo rovnosť. To sú všetko e, princípy, ktoré sú v centre našich snách. Európska komisia naďalej e, obhajuje všetky tieto hodnoty vo vzťahu s Západným Balkánom. Implementujeme rozhodnutia medzinárodných tribunálov a presadzujeme prostredie, ktoré má viesť k zmiereniu, tak aby sme prekonali e, dedičstvo vojny. To sú základné prvky pre všetky krajiny v regióne, ak sa chcú posunúť bližšie k, k pristúpeniu do EÚ je zásadné aktívne presadzovať zmierovanie na všetkých úrovniach, zabezpečiť dlhodobo, každodenný život všetkých spoluobčanov. Takisto to znamená, že je potrebné zabezpečiť nápravu obetiam, ktorí boli mučení, znásilňovaní, podporovať utečencov vnútorne premiestnených a pomôcť rodinám, ktorí majú pohrešovaných príbuzných e, zmieriť sa so situáciou. E, Európska únia pomáha Bosne a Hercegovine približiť sa k Európskej únie, zabezpečuje pluralizmus, a to, aby v krajine prevládla spravodlivosť a dôstojnosť. V prístupovom procese EÚ bude naďalej sprevádzať Západný Balkán na ceste k zmierovaniu a k regionálnej spolupráci, aby sa tam budovala mieru milovná, mierová a prosperujúca budúcnosť pre všetkých ľudí v regióne. Naša minulosť, ak ju uznáme, pomôže nám posunúť sa vpred do budúcna. Áno, bez toho, aby sme bez zmierenia nebude dlhodobý mier, stabilita ani prosperita na Západnom Balkáne. A preto ja vyzývam krajiny Západného Balkánu, aby pracovali, aby išli týmto smerom, aby sa snažili zahojiť rany minulosti a vybudovali spoločnú budúcnosť. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom za EPP je pán Paulo Rangel. Nech sa páči, máte slovo. Už nikdy viac. Nikdy viac. Nikdy viac. Vážený na pani predsednička, vážený pán komisár, ja by som chcel venovať túto výzvu, tento výklik, toto zúfale posolstvo všetkým bosnianským občanom bez výnimky na pôvod, náboženské význanie či vieru. Ale takisto aj všetkým európskym spoluobčanom, ktorí v minulosti zažili horory a peklo genocídy. Aby, teda poviem to inak, vojnu proti ľudskosti Srebrenica to nie je iba tragédia Bosny a Hercegoviny. Je to popieranie dôstojnosti. Vždy a kdekoľvek, keď dochádza k genocíde, ide k masakru, masívnemu, systematickému vykinožovaniu ľudí, ide o popieratie ľudskosti, odmietanie ľudskej dôstojnosti to všetko, všetky genocídy môžeme nazvať Srebrenicou, všetky, ale predovšetkým tá um, genocída Srebrenici sa vyžadujú spravodlivosť a pravdu, ktoré sú základom ľudského rešpektu a dôstojnosti. Práva, e, pravda e, sa nemôže spojiť so zamietnutím a spravodlivosť sa nemôže spojiť s bestretnosťou v mene európskych spoluobčanov, ktorých my zastupujeme. Ja by som chcel prejaviť hlbok, veľký smútok a hlbokú hambu všetkým obetiam genocídy Srebrenice, všetkým tým, ktorí prežili, všetkým rodinám, všetkým bosniancom, všetkému ľudstvu celému. Tí, ktorí sú zodpovední za tento masaker, e, musia byť trestne stíhaní, pretože Európska únia zlyhala, aj medzinárodné inštitúcie zlyhali a to je nezabudnutelné tí, ktorí ste to prežili, rodiny, vy ste svetkami aj obeťami tých najtemnejších momentov. E, bez vás a bez vášho boja za spravodlivosť nedojde k zmiereniu. Ale zároveň predstavujete aj nádej mierovej a prosperujúcej budúcnosti Bosny a Hercegoviny pre všetkých bosnianských občanov. Ďakujem pekne. Za progresívnu alianciu socialistov a demokraciou dostáva e, pán Pikula slovo. Pán komisár, e, veľmi smutne a s rešpektom obetí. S veľkým smutkom hovoríme o najväčšej tragédii e, v srebrenickej genocíde prije godina Európsky parlament je do... Pred piatimi rokmi Európsky parlament prijal uznesenie o srebrenickej genocide. Všetky tieto roky nepriniesli zmierenie a upokojenie obetiam. Je potrebné, aby sme ešte dnes zistili, kto boli obete a ich rodinné príslušníci a rovnako identifikovať zločincov. Súdne dvory odsúdili 47 na viacej ako 700 rokov na účasť na tejto genocíde. Áno, zločin v Srebrenici je genocída, tak ho treba volať a tak hovoria aj rozsudky Medzinárodného súdneho dvora v Hágu aj Medzinárodného súdneho dvora z bývalej Jugoslavie. Je e, o, o potrebné obraňovať e, rodiny e, obetí od zabudnutia. Napríklad tí, ktorí negujú um, tento e, zločin alebo autoritatívne režimy. Nemôžeme nechať, aby zločin vyhral. Sme to povinovatí obetiam z tejto genocídia masakry. Ide o obhajobu pravdy bohatstvo spoločnosti v Bosne a multietnickej spoločnosti treba obhajovať. Je potrebné, aby sa podporovali e, tie pozitívne hodnoty a treba e, rešpektovať e, históriu aj budúcnosť. Potrebujeme, aby tento región mal jasnú perspektívu prístupu do EÚ aby eh, mladí mali vieru v budúcnosť. Ďakujem. Ďalším rečníkom za Riniu pán Flego, nech sa páči. Vážený e, pán komisár, 25 e, rokov uplynulo od spáchania najväčšieho trestného činu po druhej svetovej vojne. Hovoríme o genocíde v Srebrenici. Nikto, nikto nemá právo popierať to, čo sa udialo v Srebrenici. A preto je mi naozaj dnes ľúto, že tu nie je ani politická vôľa, ani rešpekt na to, aby sme mali ďalšie uznesenie e, pri príležitosti 25. výročia týchto tragických udalostí, tejto genocídy. Jedná sa o niečo, čo naozaj mi je veľmi ľúto. Musíme to robiť pre obete a pre rodiny. Musíme spraviť všetko, čo je v našich silách, aby tieto horory sa v Európe nikdy a nikde vo svete neopakovali. Všetci musíme trvať na tom, aby spravodlivosti e, bolo dostaté a musíme mať na to politiky. Nemôžeme ísť do kompromisov, nemôžeme ľudské životy a ľudskú bolesť jednoducho e, oslabovať. Musíme si pripomínať e, tieto udalosti a preto dnes mám túto kvetinku ako pripomienku, aby som varoval pred tou najtemnejšou európskou históriou. Myslím, že táto kvetinka ako symbol v Srebrenice je symbolom lepšej budúcnosti, nádeje a mieru vo svete, kde nikto nebude umierať e, v dôsledku etnického alebo na, pôvodu alebo náboženského presvedčenia. A naozaj odmietam a odsudzujem genocidu v Srebrenici pred 25 rokmi a vyzývam všetkých, aby ste sa ku mne pridali. Ďakujem pekne. Pani nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Srebrenica je najtragickejšou udalosťou bosnianskej vojny. Z trestného eh, hľadiska boli udelené síce eh, veľké tresty, ale z ľudského neboli stanovené zodpovednosti a je jasné, že eh, Srbsko sa ani len verejne v roku to boli veľmi tvrdé tresty na A, a bohužiaľ Aleksandar Vitič, srbský predseda vlády, hrdinský národ e, zažil tiež genocidu. Srebrenica by nám mala pripomínať tie tisícky obetí a ich rodinných príslušníkov, ktorí e, spomínajú e, na svojich mužov, otcov, bratov. Mali by sme nechať bokom všetky národnostné a náboženské rozdiely. Ďakujem pekne, Madame Bilde. Ďalším rečníkom za zelených, pán Romeo Franc, nech sa páči. Pani predsednička, vážené kolegyňa a kolegovia, pred 25 rokmi bosniansko-srbské trupy obsadili, jednotky obsadili miesto Srebrenica a zavražili 8500 moslimských um, Srbov. Toto sa stalo pod očami verejnosti a musíme si opakovane klásť otázku, ako sa toto mohlo stať. E, toto zlyhanie e, je bremenom Európskej únie ako najlepšie, najväčšie politické zlyhanie po druhej svetovej vojne. E, a chceme využiť toto výročie, aby sme si s hambou pripomenuli obete, ale na to, aby sa e, udalosti v Srebrenici už nikdy nezopakovali, musíme ostať obozretní, pretože 25 rokov po e, e, mierovej dohone vo Bejtone ešte stále nenávisť a nacionalizmus sú faktory, ktoré prispievajú k destabilizácii tejto oblasti. Všetky politické oblasti o etnicky čisté regióny musia byť potlačené e, pretože e, toto, tento naplánovaný zločin, e, rasizmus, toto nie je srbský vynález na to, aby sme spracovali minulosť tak nesmú byť popierané tieto zločiny na deťoch a mužoch, takže je potrebné striktné stíhanie, stíhanie obetí. E, glorifikácia e, vojnových e, zločinov je tiež zlá. Ešte stále rôzne stereotypy a narratívy ovplyvňujú obraz minulosti. Takže je dôležité, aby konflikty boli správne interpretované v budúcnosti. Európska únia e, nadalej stojí za týmito hodnotami, preto Bosnia a Hercegovina musia byť podporené e, v prístupových e, úsiliach a demokratické sily musia byť posilnené. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Ebek. Ďakujem. 25 jaar geleden Hovoríme o srebrenickej dráme, ktorá sa konala pred 25 rokmi a nechala otvorenú jazvu aj v Holandsku. Bol to najväčší zločin po druhej svetovej vojne. Holandiania boli vyslaní e, do tejto oblasti, aby ochraňovali túto enklavu, ale od začiatku to bola nemožná misia. Mandát OSN sa nedal používať, boli tam Eh, prísľuby podp leteckej podpory, ktorá ale nebola. Srebrenica to je eh, skutočné zlyhanie európskej aj holandskej politiky. Veľký, počet, veľký počet ľudí hovorilo, že bolo potrebné niečo robiť v bývalej Jugoslávii. Všetci si to žlali, tlač, eh, politici a tak ďalej. Dobrá vôľa priniesla, bohužiaľ, ale nepriniesla výsledky. Um, po 7 eh, rokoch sa vypracovala eh, správa o tejto situácii, o tom, akým spôsobom bola realizovaná táto mierová misia je to smutné uzmierenie, že generál Mladič je teraz vo väz... Ďakujem. Ešte než dám slovo e, komisárovi Varhej, musím otvoriť prvé kolo hlasovania Hlasovanie bude od 9.45 do 11. hodiny. Použijeme tú istú volebnú metódu ako o 11. Bude e, e, menovité hlasovanie a e, členovia budú môcť si preveriť výsledok, ktorý bude zverejnený na web stránke E, takže e, vysvetlenie hlasovania iba 400 slov, maximálne 400 slov e, bude akceptované. Takže otváram prvé kolo hlasovania, máte možnosť hlasovať do 11. Výsledky hlasovania budú oznámené o 13.30. A teraz dávam slovo komisárovi Páhej v mene komisie. Ďakujem, že ste si zobrali časť a že ste reflektovali spoločne spomienku na Srebrenicu. Je čas uctiť si e, obete a vyjadriť e, e, účasť obetiam a ich príbuzným, ktorí boli postihnutí. Zločin v Srebrenici musí neustále pripomínať, že tieto akty sa nikdy nesmú opakovať. Takisto by nám to malo pripomínať, že genocída sa udiala nielen v Srebrenici a neexistuje rozdiel pri genocíde. genocíde. Genocída je jednoducho genocídou. Začína to spomienkou a končí to rešpektovaním obeti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, takže diskusia je uzavretá. Ďalší bod na programe je kultúrna obnova Európy. E, teda e, začneme vyjadrením komisára. Chcela by, som, chcela by som pripomenúť členom, že pre túto diskusiu nie je postup catch the eye a nebudú akceptované modré karty Mm, dáme si technickú prestávku len jednu, dve minútky, aby sa e, dezinfikoval e, pult e, pre komisára a potom dám slovo zástupcovi komisie. Igen, ö, akkor megadnám a szót a bizottság képviselőjének. Skinász úr, ön... Teraz dávam slovo pánovi Skinosovi za Európsku komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pani predsednička, ctení členovia. Ešte než začnem, chcem sa e, poďakovať za to, že ste otvorili túto dôležitú tému, ako aj za diskusiu, ktorú ideme viesť. Kultúra je súčasťou e, európskej DNA naša bohatá kultúrna scéna je jedno, jedným z najlepších, najväčších darov e, Európy, ktorý môžeme ponúknuť a musí byť zachovaný e, e, za všetkých podmienok. Všetci vieme, ako veľmi tento sektor utrpel. Kultúrny a kreatívny sektor bol ovplyvnený pandémiou. 9 až 5 sú e, e, malí umelci, ktorí sú zraniteľní a často pracujú za veľmi prekárnych podmienok. Komisia e, uskutočňovala pravidelnú výmenu s členskými štátmi, s parlamentom a so samotným sektorom počas uplynulých mesiacov, aby sme prišli s riešeniami. Začnem najprv tým, čo by sme mohli nazvať núdzové riešenia, urgentné riešenia. Medzi prvými akciami, ktoré sme prijali, prijali, bolo zmobilizovať kohezné fond, fondy, aby sme e, zareagovali na rapidné potreby e, investičnej iniciatívy reakcie na e, koronu. Toto umožnilo členským štátom likviditu a dodatočnú flexibilitu, aby realokovali finančné zdroje do oblasti najväčšej potreby, čo samozrejme zahrania kultúru a kreatívne priemyselné sektory. Po druhé, Ďalšia e, iniciatíva bol nový nástroj pre dočasnú podporu pre zníženie rizika e, nezamestnanosti a tak, takisto zvaný e, program Share 1,1 e, e, miliónov eur toto je systém, ktorý má chrániť pracovníkov eh, eh, ovplyvnených pandémiou a tu je na členských štátov, štátoch, aby čo najlepšie využili tento nástroj a peniaze a aby priniesli eh, čo najlepšiu pomoc kreatívnym umelcom, spisovateľom. Takisto máme opatrenia štátnej pomoci, aby sme podporili ekonomiku a kultúra bola začlenená ako jeden zo sektorov, ktorý bol mimoriadne ovplyvnený krízou spolu e, s dopravou, e, cestovným ruchom, cestovným ruchom e, a inými. Už viaceré členské štáty použili e, tento nástroj pre kreatívno-kultúrny sektor. Ale e, nad rámec núdzových opatrení sme prijali ešte ďalšie špecifické kroky. E, niektoré, niektorí kultúrni aktéry vyvinuli vlastné slubné iniciatívy, aby prekonali krízu a na základe dialogu a synergie medzi členskými štátmi, sektormi, komisiou, parlamentom a ďalšími chceme vyvinúť špecifické iniciatívy. Napríklad jeden z najlepších príkladov bol bola Európska kultúrna nadácia, ktorá vytvorila Fond Solidarity. Ďalšia platforma e, pre sektor e, bola tzv. iniciatíva e, Creators Unite iniciatíva FLIP, ktorá umožňuje spoločný priestor pre všetky kultúrne a kreatívne sektory v Európe, aby sa dal prístup Eh, rôznorodosti sektorov, aby eh, mohli ďalej pracovať. Pred niekoľkými týždňami sa uskutočnila konferencia komisie parlamentu, eh, ktorá bola zorganizovaná touto platformou Creatives Unite. Teraz chcem povedať niečo k hlavnému programu Creative Europe. Tu znovu sme aplikovali maximálnu flexibilitu v rámci existujúceho regulačného kontextu pre všetky prebiehajúce plány plánované akcie. Rozšírili sme e, viaceré lehoty, aby sme e, umožnili finalizáciu žiadosti za týchto ťažkých okolností a takisto plánujeme špecifické opatrenia pre Kína 5 e, milióny eur vo forme voucherov pre e, kína, ktoré boli veľmi postihnuté e, lockdownom a takisto e, cezhraničná dimenzia tohto sektora cez digitálnu kultúru a nad rámec e, programu Creative Europe e, spustíme zacielenú podporu pre neprimerane e, postihnutý hudobný sektor iniciatívou Hudba pre Európu a tu plánujeme 2,5 miliónov eur, presunúť 2,5 5 miliónov eur, aby tento sektor bol udržateľnejší po kríze. Takisto skúmame, ako prijať a posilniť kultúrne a kreatívne sektory na základe garančnej facility, ktorá bude využitá počas špecifickej situácie, aby umožnila flexibilitu e, e, e, a ďalšie opatrenia. Teraz by som prešiel k obnove a k ďalšej, ku kapitole Next Generation EU máme zasadnutie hlav vlád a štátov, čo by podľa mňa mohla byť cesta k dohode e, e, pre veľmi potrebnú obnovu pre kultúrne a kreatívne sektory e, bude k dispozícii podpora nielen cez program Creative Europe, ale aj prostredníctvom iných programov, ako napríklad React to You, nová kohezná politika, Invest EU, Digital Europe program a to je len niekoľko, aby som spomenul iba tie hlavné Takže Creative Europe nie je jediná cesta pre obnovu e, v najbližších rokoch. Máme e, mnoho nástrojov v rámci toho balíka, e, ktoré môžu byť efektívne využité. Ale nad rámec balíka obnovy a tak som chcel uzavrieť túto úvodnú prezentáciu. Nesmieme zabúdať, že takisto máme možnosti pochádzajúce od teraz iných oblastí, ako napríklad Horizon Europe, kde máme klaster 2 Kultúra, kreativita a inkluzívna spoločnosť, program, ktorý e, poskytuje vynikajúce príležitosti pre tieto sektory a takisto by sme mali mať na zreteli tzv. E, znalost, tzv. znalostnú a inovačnú komunitu, e, ktorá sa bude venovať kultúrnym a kreatívnym priemyselným sektorom na základe kreatívneho a umeleckého inštitútu, ktorý má sídlo v Budapešti. Čiže e, e, e, všetky tieto nástroje budú konvergovať do novej časti pre tieto sektory postihnuté pandémiou. Nesmieme zabúdať na cestovný ruk. Pred niekoľkými týždňami alebo mesiacmi sme predložili komplexný balík pre e, e, kultúrny cestovný ruch, teda pre cestovný ruch. Kultúrny cestovný ruch e, vytvára 24%, takže na začiatku letnej turistickej sezóny Európa sa bude zameriavať na Eh, práve na tento problém, na túto problematiku. V týchto zložitých časoch kultúra eh, ne, nepredstavuje luxus, stáva sa nevyhnutnosťou. Kultúra je súčasťou eh, nášho dedičstva. Kultúra je e, náš európsky spôsob života. Aby sme ju zachovali, aby sme ju bránili a podporovali, e, musíme sa spojiť a spolupracovať, aby sme e, túto novú budúcnosť urobili čo najpestrejšou. Počítam s vašou podporou, aby sme naďalej pomáhali našim dynamickým komunitám umelcov, a e, tvorcov. Ďakujem. A teraz nastal čas na diskusiu. Prvým rečníkom v rozprave je pani Šojdrová za EPP. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán podpredseda, kolegyňa, kolegovia. Ďakujem, že spoločne vedieme tento boj za kultúru, kultúrne odvetvie. Ukazuje sa, že to má zmysel, Poďakovala by som pánovi podpredsedovi, že ste spomenuli viaceré aktivity, aktivity ktoré doplňajú tie, ktoré poznáme kreatívnu Európu. Upozornila aj na ekonomický význam. Kultúrne odvetvie vytvára v EHO 3 až 4 HDP a tam sa nezarátava to, čo prináša pre cestovný ruch. Vy ste to spomenuli na záver. Všetky kultúrne aktivity kultúrne pamiatky, koncerty, festivaly. To všetko je cieľom cestovného ruchu. Bez týchto kultúrnych aktivít nebude cestovný ruch existovať, ktorý hýbe ekonomikou v mnohých európskych krajinách. Preto sa toľko snažíme, aby tak kreatívna Európa ako Nový fond obnovy, eh, Recovery Fond boli otvorené týmto aktivitám Recovery fondu bude obrovský investičný program a je na členských štátoch, aby tento program naozaj využili na obnovu a aktívne využívanie kultúrnych pamiatok na podporu kultúrneho odvetvia, vrátanie nezávislých médií, filmového priemyslu, aby dopad pandémie sa vykompenzoval, pretože je deštruktívny a my to vieme. Ak sa výrazne program Kreatívnej Európy nezvýši, poprosím vás, aby ste v komisii, pán podpredseda, podporil. Recovery fond musí byť pripravený podporiť v investičných aktivitách. V rok 2018 bol úspešným rokom Európskeho kultúrneho dedičstva. Chcem, aby sa zopakoval a záverom obrovský apel, je tu ohrozená pamiatka svetového kultúrneho e, dedičstva Hagia Sofia. Je to chrám, e, múzom, ktorý slúži kresťanom aj moslimom. Zasaďme sa e, za to, aby tento chrám ostal múzom, aby ostal zmierením a pamiatkou, aby to potvrdilo, že tieto dve náboženstva vedia spolu nažívať. Ďakujem pekne. Ja by som chcel pripomenúť, že je dôležité, aby ste sa pridržali rečníckého času, pretože vlastne ukrajujete z času iným. Pani Kamerverte za SAD ďalším rečníkom. Ďakujem, naozaj to boli pekné obrazy, keď v noci z 22. júna vyše 800 e, centier bolo vysvienený, ale dôvod e, bol e, menej pekný tejto Night of Light. Kríza korona odtlačila celý tento sektor na um, okraj, takže aj Berlamont mal byť vysvietený na červeno, pretože komisii ešte nie je jasná, eh, jasný dopad situácie a to, čo povedal pán komisár, to je pár kvapiek na horúci kameň. Eh, počas najbližšieho finančného rámca EÚ kultúrne a kreatívne sektory musia byť eh, zohľadnené, ale program podpory kultúry E, má byť ešte viacej skrátený e, v porovnaní e, s predchádzajúcim programom. Takže ja po- požadujem poskytnúť viac finančných prostriedkov a toto zakotviť a nedať to do kompetencie členských štátov. A Creative Europe program tam musíme požadovať zdvojnásobnenie rozpočtu. Nesnažíme sa len opraviť škody, ale snažíme sa vytvoriť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Fareng za Renew Europe. Nech sa páči. Ďakujem. Počas karantény umelci tu boli pre nás, aby nám prinášali sny a umelecký únik a to všetko zadarmo. Aj oni tu boli a teraz otázka je, či my sme tu pre nich, pre kultúru. Je to naliehavá otázka, je to krehký sektor, ktorý sa zo dňa na deň zastavil filmové festivaly, monumenty, múzea a tak ďalej. To boli prvé zatvorené a posledné, ktoré sa otvárajú. Sú v neistote a túto EÚ neodstránila a to hlavne tým, že ohlasila veľmi smiešné sumy pre kreatívnu Európu len niekoľko percent. My sme žiadali dvojnásobok. 0,14 rozpočtu sa e, na, na kultúru. Je to zlý signál, pretože oživenie kultúry musí Európa podporovať. Žiadam všetkých, aby všetky naliehavé mechanizmy v Európe sa mobilizovali pre kultúru, pre e, nezamestnanosť, Generation Youth a tak ďalej. Sú to sektory, kde sú malé stredné firmy a, a nezávislí freelancery. Európa musí byť ambicioznejšia, aby ukázala, že kultúra je nenahraditeľná, aby potvrdila našu diverzitu, aby potvrdila, že pripisujeme význam e, slobode prijavu kvôli e, kultúrnemu dedičstvu, aby sme našim tvorcom umožnili tvoriť aj v digitálnej dobe, aby naše kultúrne, e, náš kultúrny priemysel sa mohol zúčastniť aj Green Dealu, aby sme posilnili Európu, aby sme pridali novú európsku pridanú hodnotu. Musíme konať tak, aby kultúra bola v dialogu s občanmi pre budúcnosť Európy. Hlavne, aby kultúra bola budúcnosťou Európy a je potrebné, aby Európa dala budúcnosť kultúre. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Dare za ID. Ďakujem pani predsedajúca. Moja politická skupina bola často obviňovaná, že chceme zničiť EÚ. Nie je to tak. Nechceme ju zničiť, chceme ju zlepšiť. 26. oktobra 2019 ste poslali predsedovi Sasolimu list a žiadali ste, aby sa začalo s procesom Európskej ústavy a odpoveď potvrdila, pot, potvrdila takýto konsenzus a poukázal na význam európskej kultúry. EÚ sa musí reformovať, alebo e, lepšie povedané, musí sa znovu zrodiť, musí ísť o Európu národov, tak ako máme e, národ benátsky, katalánsky, bretonský či baskický a tak ďalej. Nemali by sme hovoriť o európskej kultúre, ale o kultúre národov, ktorí Európu e, tvoria, aby sme nezabudali na našu diverzitu Nechceme e, my, aby európsky projekt zlyhal len rešpektovaním kultúry a histórii jednotlivých národov a krajín môžeme bojovať Európu, európsku kultúru dosiahneme len podporovaním e, kultúrnych a národných záujmov. Preto Európska kultúra sa musí stať prioritou v európskych politikách a mala by byť jedným z hlavných pilierov výstavby projektu EÚ. Musíme rešpektovať e, špecifické, e, špecifika jednotlivých zložiek, ktoré túto kultúru tvoria. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Jambu. Vážený pán komisár, áno, začnem kultúrou. Jean Monnet eh, pripísal veľký význam kultúre, nášmu spôsobu života, modernej spoločnosti, existencie Európskej únie. Počas krízy COVID kultúra bola prístupná všade v rodinách. Počas e, karantény kultúra bola životne dôležitá pre spoločnosť. Kultúra vyjadruje, zastupuje a e, spája generácie, e, jazyky mužov, ženy, zabáva, e, vedie k tvorivosti. E, kultúra nás spája, kultúra je nástrojom na vzájomné porozumenie a bojuje proti diskriminácii, ale aj posilňuje ľudskú dôstojnosť, demokraciu, rovnosť, solidaritu, základné hodnoty Európy a aj je to jasný prejav lásky kultúre kríza a žiadna primeraná či ambiciozná politická reakcia znamenala, že všetci tí, ktorí sú v oblasti kultúry, e, umelci, tvorcovia, e, všetci kultúrni pracovníci boli najviac postihnutí krízou. Musíme im okamžite pomôcť, pretože e, by mala byť v centre našich priorít. Kultúra si zaslúži byť prioritou, samostatnou prioritou, čo sa týka politicky, politiky aj rozpočtu. Je v centre nášho európskeho e, projektu je to niečo, čo nás spája, čo bojuje proti vojnám a krízam. Takže chcela by som spomenúť Olivie P. Mali by sme využiť túto príležitosť, ktorá sa nám ponúka, vytvoriť opäť znovu európsky projekt, ktorom kultúra nebude nejakým luxusom, ale niečím, čo je nevyhnutné. Takže naozaj musíme pre kultúru niečo spraviť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom za EKR, pán Džambasky. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, kolegovia, toto je bez pochyby veľmi dôležitá diskusia, veľmi dôležitá téma, pretože kultúra je koreňom našej identity, nášho sebaurčenia. preto v takýchto časoch by som chcel mať, viesť skutočnú diskusiu o tom, čo by mala Európska komisia podporovať a presadzovať. Či pôjdeme ďalej tým klským e, dole kopcom, budeme podporovať nadnárodné spoločnosti, kulturálne marxistické projekty, ktoré sa snažia zastupovať, predstavovať akoby európsku značku, ako ni Európanov, niekoho, kto nemá národnú identitu, nemá korene, ani dokonca nemá sexuálnu identitu, bez akýchkoľvek skutočných pôvodov, svojho, svojich koreňov. Ja, som o, ja o tom pochybujem, pretože ja som presvedčený o tom, že my ako Európania vďačíme za to, čo dnes máme tomu, čím sme boli počas celé storočia. To znamená kresťanstvo, všetky typy kresťanstva samozrejme a naše e, avarské korene musíme jednoducho spomenúť aj Hagiu Sofiu v e, Konstantinopole nie je to náhodou, že sa nazýva matkou všetkých chrámov. A to, čo sa teraz deje v Turecku, nemôže byť tureckou vnútroštátnou záležitosťou. Je to európska, kultúrna, naša záležitosť. A poprosím vás, hovorte o tom s prezidentom Erdoganom. On nemôže jednoducho šliapať po koreňoch európskych národov. Jednoducho to treba zastaviť. Ďakujem v mene Európskej zjednotenej lavice dostáva pán slovo Kizliurek. Európska únia nie je definovaná iba spoločným trhom a nemôžeme vytvárať pocit spolupatričnosti iba na základe zisku. Ľudia sa spájajú v Európskej únie práve kvôli kultúre je to otázka civilizácie. Žiaľ, Európska únia musí dať, venovať kultúre potrebnú pozornosť. Kultúra kultúrny sektor bol postihnutý pandémiou mnohé členské štáty, aj u nás na Cypre e, sme akoby zabudli na kultúru a pracovníkov v kultúre, ktoré celé mesiace žili bez akékoľvek podpory a počúvali iba prísľuby. Takže naozaj potrebujeme, musíme zvýšiť financovanie pre kultúru na obdobie 21 až 27 a musíme dať stimuly pre tvorcov v celej Európe. Integrovaný plán, to je to, čo potrebujeme. Potrebujeme podporovať ľudí, ktorí vytvárajú kultúru. E, a takýmto spôsobom môžeme investovať do nášho pocitu, e, našho učenia a do budúcna. Ďakujem. Ďalším rečníkom Milan Mon za EPP. Ďakujem pani predsedajúca. VFR musí brať do úvahy kultúrnu dimenziu EU. Erasmus plus kreatívna Európa potrebujú navýšenie financií, ktoré všetci žiadame. Snažíme sa podporiť európske kultúrne dedičstvo, e, zohráva významnú úlohu na e, priťahnutie e, turistov, do cestovného ruchu. Európske cestovné, európske turistické cesty, itineráre sú veľmi zaujímavé a rád by som poukázal budúci rok prvá z týchto ciest púť do Santiaga eh, mm, oslavuje svoj eh, svetý rok. Počas tohto roku eh, to je jedna z najvýznamnejších kultúrnych udalosti v Európe a musíme v EÚ pomôcť tejto udalosti. E, Púť do Santiaga prechádza celou Európou a zúčastnilo sa jej veľa európskych občanov a prišlo do Santiago de Compostoli a takto vytvorili a rozšírili európsku kultúru, ako aj európsku identitu. A keď hovorím o kultúrnom dedičstve, tak sa pridávam k otázke pani Šojdrovej, o tom, čo sa stane s Hagia Sofiou a s budúcnosťou tejto mešity múzea. Ďakujem. Pán Viktor Negresko v mene SD. Komisár, kolegovia, dneš... Mm, milí kolegovia, vážený pán komisár, e, kultúrne odvetmie bolo veľmi postihnuté e, covidom a e, tisícky umelcov sa nedokážu adaptovať takýmto zmenám a opatrenia, ktoré prijali e, vlády, nepostačujú napriek obrovskému úsiliu tento sektor zdá sa, že je pozabudnutý aj v Rumunsku je tomu nápodobne rumunské orgány neurobili nič pre 3500 umelcov, ktorí prinášajú 3 HDP. My potrebujeme jasné odpovede pre tento eh, sektor, potrebujeme eh, dostatočný rozpočet pre kreatívnu Európu, pre kultúru a tak ďalej. Naše uznesenie je poslednou výzvou, aby sme tento sektor zachránili a ja dúfam, že komisia si vypočuje hlasy tisícok umelcov. Ďakujem, ďalší rečník. Prepačte, ale nemáme, nepripúšťame modrú kartu v tejto diskusii. Počúvam vás. Ja chcem rozšíriť diskusiu, lebo to je prvá diskusia, ktorú vedieme e, k otázke kultúry. Dali ste 30 minút, čo je vtip. E, e, nesmieme používať modrú kartu a len nás tu ťaháte e, ako nejaké stádo. Toto jednoducho nie je dostatočne efektívne alebo postačujúce pre e, e, túto veľmi dôležitú tému. Ďakujem za to, že ste na to poukázali a preto sa snažím požiadať vás, aby ste rešpektovali rečnícky čas. Teraz vzhľadom na e, problematickú situáciu s tlmočením nemáme viac času, ale dúfame, že sa budeme môcť vrátiť e, k bežnému e, režimu a budeme mať viac času. Teraz pán Ninas v mene zelených, prosím, rešpektujte rečnický čas. Keďže Európska únia je obmedzená v oblasti kultúry, tak sa chcem špeciálne špecializovať na radu, e, ktorá nie je prítomná. Pani Merkelová e, zaujala e, predsedníctvo EÚ a povedala jedinú vetu o kultúre 25. výročie narodenia Beethovena. Musím odmietnúť späť svet, ktorý nerešpektuje kultúru niekto, kto hovorí o e, výročí narodenia Beethovena, ale nerešpektuje e, e, dôležitosť kultúry, tak nekoná správne. Myslím si, že ani pani kancelárka, ani viacerí nepochopili, že v akej katastrofálnej situácii sa nachádza Európa a ako dopadnú tieto sektory, ak sa kultúre nepomôže, aby sme pomohli mohli e, pochopiť, e, že čo to e, znamená. Potrebujeme lokálne vouchery, kto, obs, kto oslavuje výročie mŕtvého umelca, ale nepomáha kultúre, tak ten si zaslúži Ehm, nerešpektovanie. Teraz pán Pelety v mene skupiny GUE. Ďakujem. 7 miliónov umelcov a pracovníkov v kultúrnom sektore eh, sú ohrození krízou. Títo ľudia ehm, museli prerušiť svoju činnosť vzhľadom na to, keď kultúrne udalosti sú prerušené a odsúvané na neskôr Videli sme, aká bola kultúra dôležitá počas karantény. Za dva mesiace 10 miliónov virtuálnych návštev e, Múzea Louvre. Kultúra to nie je len e, nejaká reklama európskeho života. Je to aj spôsob, ako budovať tolerantnejšiu spoločnosť. E, musíme e, spoločne odpovedať Vieme, že kultúra je ohrozená, keď sú národňari pri moci. Musíme byť zodpovední a musíme poukázať na škrty v rozpočte pre kultúru. Milad Kondora hovoril, že kultúra je e, pamäťou národa, je to zároveň aj naša historická kontinuita, je to spôsob myslenia, do, e, prestaňme uťahovať opasky a musíme dostatočne prefinancovať kultúrny sektor. Ďakujem. Ďalší rečník je pani Benhuema v mete EPP. Ďakujem pekne. Poprvýkrát vystupujem na plene od februára a na úvod by som vyjadrila Uh, úprimnú sústrať rodinám uh, všetkých tých, ktorí uh, zomreli kvôli COVID-19. Hovoríme teraz o kultúre, o tomto významnom strategickom sektore. Už boli spomenuté čísla, ktoré potvrdzujú jeho význam, ale ja by som upozornila na obaju kultúry ako európskej kultúrnej identity, a našich e, kresťanských e, e, hodnôt, ako aj obhajovanie západných hodnôt. Vidíme, čo sa deje v Hagia Sofii a vidíme, čo sa deje v prípade atakov na kultúrne monumenty, ktoré organizujú totalitárne hnutia, ktoré podkopávajú našu kultúru Takže našu kultúru by sme nemali vidieť len z ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska významu pre našu demokraciu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďalší rečník je pán Smerilio v mene socialistov. Ďakujem pani predsedajúca. Na kultúru nesmieme zabudnúť sú to strategické sektory a vytvárajú New Deal. Vzhľadom na naliehavosť posledných mesiacov na to, že divadlá, kina boli zatvorené, kultúrne udalosti presunuté, Nedávny návrh komisie pre budúci VFR nie je dostatočný. Rozpočet potrebuje dvojnásobné financie kultúrny e, sektor to potrebuje. Z Next Generation sa môžu vytvoriť nové e, možnosti. Európska kultúrna diverzita by mala byť e, centrom nového rozvojového modela. Mali by sme podporiť také programy, ako je Kreatívna Európa a využiť maximálne Recovery fundami. očakávame konkrétne odpovede. Ďakujem. V mene komisie pán Skinas, máte slovo. Ďakujem pekne pani predsednička, kolegovia. E, dovolte mi povedať, že súhlasíme ako s diagnózou situácie, tak aj s aktivitami, ktoré... De la pandémie Euh, sur un de nos secteurs euh, le plus créatif, le plus dynamique, le plus... Euh, Aby sme, ktorý je spojený s našou tradíciou, s našou diverzitou a s našou kultúrou. Takisto som si poznamenal vaše obavy ohľadom rozpočtu a programu a viete, že keď, čo sa týka diskusí o rozpočte, tieto diskusie sú vždy, vždy, vždy zložité, komplexné. A ja by som vás chcel uistiť v tom, že to, čo je na stole, to je to najlepšie možné, čo môžeme navrhnúť vzhľadom na aktuálne okolnosti. A dovolte e, sa s vami podeliť o svoj optimizmus. Dúfam, že budúci týždeň budeme dosiahneme e, zásadnú historickú dohodu o balíku obnovy. To je najlepší spôsob, ako symbolizovať to, že Európa sa vracia do štartu reálneho hospodárstva, rastu a pracovných príležitostí. Takisto som postrhol už tú tradičnú diskusiu o tom, čo dnes predstavuje európska kultúra v Európe. Ja som mal príležitosť aj počas svojho vypočutia povedať, že ja vnímam bohatosť našej kultúry nie E, v existencii tzv. homo europeus, ktorý rozmýšľa rovnako, robí to isté a nanúcuje svoje hodnoty všetkým ostatným. Ja vnímam európsku kultúru ako odraz, ako zrkadlo rôznorodosti, e, zrkadlo bohatosti toho, čo Európa predstavuje z hľadiska jazykov, histórie, tradícií, kultúr, literatúry, umenia. A to robí z Európy niečo, čo je jedinečné v týchto dnešnom neistom, ak by som tak povedal, temnejšom svete. E, chcel by som takisto povedať niečo k Hagia Sofia. Ja som e, si všimol váš záujem a súhlasím a ja mám takýto záujem. Hagia Sofia je záujmom prepojenia, premostenia medzikultúrneho dialogu. Je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Je to múzeum, je to symbol, zároveň je to aj symbol mesta, ktorý samo o sebe je symbolom toho, čo by sme chceli vnímať ako hodnoty, ktoré by mali zvíťaziť v dnešnom svete. Turecko je zakladajúcim členom OSN iniciatívy Aliancie pre civilizácie a e, zaviazalo sa, má dôležité povinnosti v tomto kontexte. Takže v tento globálny monument Hagia Sofia má zachovať svoj aktuálny stav, uznať ako, ktorý je uznaný ako medzinárodne, tak aj verejne. To je zásadné. Ak by sa na, nič na tom zmenilo, tak by to podrilo toleranciu a otvorenosť Turecka. A dovolte mi pripomenúť vám, že v roku 2010 mesto v ktorom je Agia Sofia, bolo európskym hlavným mestom kultúry a premiér Turecka v tom čase, Rajib Tayyip Erdogan, povedal, toto je európske mesto so svojím srdcom, kultúrou a civilizáciou, ľuďom, minulosťou, budúcnosťou, vždy vzhliadalo k Európe. Istanbul formoval európsku kultúru a bol európskou kultúrou formovaný. Premiér Erdogan toto povedal v roku 2010. Toto je ten duch, ktorý chceme, aby zaznieval. Toto je, čo očakávame od uh, prezidenta Erdogana o 10 rokov neskôr. Ďakujem. Ďakujem pekne. Týmto bodom sa sme uzavreli bod e, kultúrne dejičstvo Európy. Chcel by som sa poďakovať pánovi komisárovi za jeho účasť na dnešnom rokovaní a hlasovať sa bude v septembri, tak ako to bolo oznámené, tak ako to, ako to vieme. Takže poďme ďalej na ďalší bod nášho programu, ktorým je... No, počkáme chvíľku, kým sa vymenia zástupcovia komisie. Môžeme začať. E, dobrý deň želám všetkým a budeme pokračovať podľa programu. Je tu ústna otázka na komisiu o úlohe politiky súdržnosti pri riešení sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie COVID-19. Pripomínam, že v tejto rozprave nebude keď vždy aj ani spontánna rozpráva a ako prvý kolega Yunus Omarji na 5 minút, nech sa páči. Pani komisárka, vážení kolegovia, tvár Európy je znetvorená krízou COVID-19. Všetky regióny v Európe sú ťažko postihnuté. Nezamestnanosť znovu narastá, dochádza k mnohým bakrotom. Skutočné hospodárstvo bolo plne postihnuté. Žiadny sektor nebol ušetrený, ani žiadny región a ekonomické predpovede sú skôr katastrofické. Táto kríza bola veľmi e, jasne poukázala na našu krehkosť. Európa a pre Európu je dôležité e, skonštatovať, že oživenie nie je možnosťou, je to nevyhnutné a európske inštitúcie e, musia sa na to pripraviť, musia vychádzať z princípov a musia uchovať aj smer súdržnosti Uprostred tejto sanitárnej krízy musíme pripomenúť, že jediná európska politika, ktorá bola schopná pomôcť všetkým členským štátom, bola politika kohezná. Táto pomohla pri aplikácii eh, mm, čiastočných nástrojov pomoci nezamestnaným alebo pre eh, nákup zdravotníckého materiálu alebo pomohla malým a stredným podnikom a výbor Regia Európsky parlament e, sa toho aktívne zúčastňovali. E, boli sme zodpovední a naliehavo sme prijímali nariadenia a začali sme aj s legislatívnou prácou. V stredu na plene pani kancelárka Angela Merkelová a predsednička Európskej e, komisie pani van der Leyenová, ako aj všetci, Predsedovia politických skupín žiadali oživenie, ktoré bude založené na súdržnosti a my odteraz očakávame, že tieto slova e, sa uvedú do praxe a prejavia sa konkrétnymi činmi. A očakávame od Európskej rady, e, že bude na výške a že dostojí svojim slubom, ako aj očakávaniam počas budúceho samitu. Pani komisárka, financovanie, ktoré je navrhnuté e, v novom nástroji Next Generation, nejdu správnym smerom, hoci Európsky parlament e, očakával e, vyššie, vyššie financovanie, teda program ide správnym smerom, ale chceli sme viacej financovaní. Došlo k poklesu financií o 12 v porovnaní s obdobím 2014-2020. Pripomíname, že kohezná politika zohráva centrálnu úlohu vo všetkých európskych regiónoch. Je politikou, ktorá je v teréne, podporuje reálne hospodárstva a teda adekvátne podporuje a je potrebné, aby bola táto politika podporená, aby dosiahla svoje dlhodobé ciele, väčšiu e, flexibilitu očakávame pre túto politiku rovnako ako aj väčšie zjednodušenie. A ak tieto ciele budete chcieť dosiahnuť, tak ich podporíme. Dnes sme predložili úsno otázku. Sú samozrejme už aj odpovede, ktoré sme dostali, ale mnohé sú ešte otvorené. A budeme veľmi pozorne sledovať, aby tých 350 miliard eur z fondu oživenia aby prešli predovšetkým subvenciami, aby dosiahli tie základné ciele súdržnosti, preto žiadame pani komisárka a pýtame sa, aké miesto chce dať komisia súdržnosti v tomto oživení a ako európsky semester bude orientovať svoje fondy, aby rešpektoval základné princípy súdržnosti, aby teda priorita sa dala regiónom, ktoré sú menej rozvinuté, ako aj tým regiónom, ktoré boli silne postihnuté krízou. A ako európsky semester e, zameria v tom pláne oživenia tie regióny a tie skupiny a tie sektory, ktoré to najviac potrebujú, aby sme sa uistili, že tie najvzdialenejšie a ostrovné oblasti neboli nechané bokom. Všetky členské štáty sa zadlžia, to je jasné v oživení a ako komisia chce postaviť pak stability a, mm, aby, a politiku koheznosti, ako postaviť na obdobie budúcich rokov. Očakávame všetci, pani komisárka, dobrú dohodu v rade. Aby táto dohoda uspokojila parlament, e, výbor regia aj všetci spravodajcovia, preberieme zodpovednosť, aby sme išli až do rokovania do koncu rokov, aby sme umožnili, že rok 2021 nebol stratený. Ďakujem za pozornosť. E Ďakujem pánovi Omarji. Uviedol e, túto významnú rozpravu o koheznej politike z očí v oči e, COVID-19 a teraz budeme pokračovať v rozprave. tu pani komisárka Eliza Ferreira. Ja ju vítam medzi nami. Ďakujem, že je tu a dávam jej slovo. Obrigada, senhor Presidente. Merci bien, Président Margi. Uh, honorable members, Vážení členovia, ďakujem za vašu pozvánku na dnes. Je to vhodná príležitosť byť tu. Uh, naozaj to prejav dôvery ktorý ste mi dali v minulosti, aby som pracovala za e, silnejšiu sociálnu a e, územnú e, koheziu a aby sme podporili tieto výzvy v tom, aby čelili súčasným a budúcim výzvam. Dneska sú tieto výzvy ešte väčšie. V týchto týždňoch ekonomická predpoveď prezentovaná komisiou poukázala na to, že ekonomický dopad tejto krízy bude väčší, než sa očakáva obnova budúci rok bude slabšia, než sa pôvodne predpokladalo. tie Ehm, najhoršie rizika sú závažné, divergencia, eh, asymetria eh, a tak ďalej. Toto sú problémy, ktoré ešte stále hrozia Únii. Je to kritický okamih. My všetci z nás kolektívne hľadáme politickú vôľu a preukazujeme eh, vede, leadership, aby sme ehm, prijali vhodné opatrenia. Európska komisia predložila E, bezprecedentný ambiciózny balík obnovy. E, najdôležitejšie e, súdržnosť a solidarita sú centrom tohto balíka. Tento táto inštitúcia prispela k tomu, aby sme dosiahli tento bod. Ďakujem vám všetkým. Dve uznesenia, ktoré boli podporené, vyzývali k k podpore tohto návrhu. Bolo to ešte trošku e, e, upravené, ale e, taký je postup. Ide o to, že negociácie nemôžu zlyhať. Takže pôjde o E, budúci viacročný finančný rámec 21 až 27 rešpektujúc metód, spolo, metódu spoločenstva. E, každý deň, e, ktorý prejde bez krokov, je deň straty života, pracovného miesta a tak ďalej. Komisia je zásadná, ako ste správne spomenuli, komisia je zásadná v tom, aby bojovala proti rozdielnostiam medzi členskými štátmi a aby zaručila rovnaké podmienky pre všetky, ktoré sú potrebné na to, aby fungoval vnútorný trh poskytuje nevyhnutné investície, ktoré sú e, dôležité pre zelenú a digitálnu e, obnovu. E, konali sme s podporou parlamentu a výboru budget dve iniciatívy umožnili mobilizáciu viacerých miliard eur z viacerých fondov. Práve ste to spomenuli. Toto umožnilo udržať ľuďoch ľudí v ich e, pracovných miestach, um, udržať životný štýl, e, udržať likviditu. E, toto boli núdzové opatrenia, avšak teraz je potrebné ešte viac. Celkovo balík obnovy prináša 100 miliard eur e, e, dodatočne k súdržnosti. Polovica z toho e, pôjde e, z Reactive Infect. E, pol miliarda eur e, je potrebná ako flexibilná podpora v rokoch 2021 e, a 2022, aby pomohla malým a stredným podnikom, zeleným a digitálnym projektom. E, takže e, zahrania budúci viacročný program aj e, súčasný E, ďalší nástroj e, Just Transition Fund, e, pri ktorom parlament bol veľmi aktívny. Poskytujeme 40 miliard eur pre ľudí a vízie, ktoré utrpeli najviac prechodom k bezuhlíkovej ekonomike. Takisto navrhujeme 10 miliard eur navyše do roka 2024 pre dlhodobé dopady krízy 21 e, e, až 27 kohézia by mala dodržiavať e, ciele zmluvy, aby pomohla najmenej rozvinutým častiam Európy a aby umožnila zelenú a digitálnu tranzíciu, ktorá zahrnie všetkých E, toto je len možné na základe stabilného finančného rámca, ktorý bude k dispozícii. Z toho dôvodu potrebujeme rozhodnutie e, na úrovni Európskej rady v najbližších dňoch dohodu, a dohodu s parlamentom hneď e, na to. Ja urobím všetko, čo bude v mojich sílach, aby som s vami spolupracovala s členskými štátmi, s regiónmi, s občianskou spoločnosťou, aby sme docielili dohodu k viacerým návrhom súdržnosti, ktoré máme pred sebou Eh, politika súdržnosti musí eh, fungovať dnes, zajtra a z dlhodobého hľadiska eh, v záujme štátu, v záujme rezistentnej a udržateľnej obnovy v záujme silnejšej Európy. Ďakujem a teším sa na diskusiu a našu pokračujúcu spoluprácu. Ďakujem pekne, pán predseda. Muito obrigado. Ďakujem pekne, pani komisárka, za vaše vystúpenie aj za odpoveď na túto parlamentnú otázku. A teraz budeme pokračovať s vystúpeniami. Ako prvá Mirča Georgehava. Vystúpenie bez mikrofónu. Micro. The micro, yes. It's okay? Okay. Again. Doamna comisar, stimați colegi. Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, kolegovia. Pani kancelárka Merkelová povedala, že musíme dávať pozor na európsku koheznosť ako pri eh, prioritu nemeckého predsedníctva. Aby sme túto súdržnosť uchovali, musíme posilniť eh, koheznú politiku, ktorá je najdôležitejšia. Inak z toho bude korózna, nie kohezná politika skutočnou odvolávkou, dokumentom pre Európu je viac zdravia pre nás aj pre naše hospodárstvo. Inak nebudeme môcť preukázať ani solidaritu v tejto kríze. A keď nie teraz, tak e, kedy inokedy by sme mali byť solidárni. Európsky občania potrebujú financie z európskeho rozpočtu, e, z plánu z fondu oživenia. Sme vzdialení, ale nesmieme zabúdať na to, že potrebujeme financie z Európy. Členské štáty potrebujú dočasné opatrenia, ktoré budú jasné, aby sme mohli zo štrukturálnych fondov čerpať 37 miliónov eur. Nemôžeme prijať nejaké záväzky na papieri bez reálnych financií, bez reálneho rozpočtu. Európa potrebuje rozpočet už teraz hneď. Ďakujem. Ďalší rečník, pani Monika Silvana González na 1,5 minúty. Ďakujem, Pani pán predsedajúci, pani komisárka. Áno, kohezná politika nie je otázka veľkorysosti, ale spravodlivosti. Musíme využiť eh, maximálny potenciál všetkých regiónov, aby sme ich rekonštruovali po tejto pandémii. To je najväčšia investícia pre našu budúcnosť. Počas pandémie sme mobilizovali viacej ako 300 37 miliard eur, ktoré pomohli tým, ktorí boli najviac postihnutým, handikopovaným, e, starším občanom, e, tak na vidieku, ako aj v mestách. Toto je tá reálna, blízka Európu, ktorú chceme, nie tá, ktorá obhajuje daňové raje. Ešte potrebujeme veľa projektov pre Európu a musíme zabezpečiť, aby v novom VFR, VFR sa použili priame investície a potrebujeme koheznú politiku, ktorá e, bude prioritizovať regióny a princípy, aby nikto nezaostával, aby tam nebola nejaká kondicionalita. Očakávame od rady dobrú dohodu a že tento impuls prinesie túto možnosť, aby nikto neostal pozadu. Ďakujem. A nasledujúca Susana Solis Perez, nech sa páči. Ďakujem, pani komisárka. Táto pandémia je bezprecedentnou výzvou pre naše inštitúcie, poukázala na našu krehkosť, ale vedeli sme, ako Európa zareagovať. Spustil sa najväčší plán oživenia, aký kedy v Európe bol so solidaritou a koheznosťou v centre ak tieto politiky boli dôležité, nové fondy pri oživení budú podstatné. Musia sa dostať čo najskôr občanom, čo najjednoduchšie, aby boli maximálne flexibilné, aby sa odstranila byrokratická záťaž. Ale po tejto kríze by sme mali uvažovať aj o využití týchto fondov. Je to príležitosť pre naše autonómne oblasti, municipia, mesta, aby sme zrealizovali reformy, aby sme išli viacej cestou digitálnej a zelenej spoločnosti našim MSP, našim firmám, cestovnému ruchu, aby boli silnejší, konkurencieschopnejší. Je jasné, aké sú naše priority, akú chceme Európu. Európu, ktorá bude bližšia k občanom, ktorá bude investovať do vzdelávania mladých, ale aj do vzdelávania tých, ktorí sa majú recyklovať. Chceme Európu atraktívnu pre mladých, kde nebude digitálna priepasť e, s mestami, kde sa bude dať žiť Európa bez nespravedlivosti, ktorá nebude zaostávať. Je to možné, ak budeme všetci podporovať silnejšiu, ambicioznejšiu koheznú politiku, ktorá bude modernejšia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz Alessandra Baso za ide, jedna minúta. Hovorí sa o politike, o koheznej politike pre sociálnu koheziu, súdržnosť, ale nezabúdam, čo sa deje a dialo sociálnou a ekonomickou krízou, ktorú spôsobil koronavírus. Toľko slov, toľko programov, ale málo faktov. Ak by sme chceli splniť to, čo sme slúbili a urobili veľké oznamy, je potrebná väčšia flexibilita, len takto bude možné zmenšiť vzdialenosti, aby sme priniesli väčšiu rovnosť a spravodlivosť. Na to potrebujeme viacej investícií, ktoré by odstránili eh, sociálne rozdiely niektorých regiónov, aby sme ale zároveň podporovali ich špecificitu a partikularitum. A tiež, aby sme podporili súdržnosť. To je výzva pred EÚ a uvidíme, či sme schopní jej čeliť. Ja dúfam, že smutné poučenie z covidu e, nás pri, privedie k konkrétnym aktom, pretože sa môžeme dostať do bodu, z ktorého sa nebude dať vrátiť. E, a teraz má slovo Niklas Ninás na minútu. Nech sa páči za zelených. Thank you very much, uh, Commissioner, for coming here to us today. Ďakujem, že ste sem prišli. Všetci vidíme, že musíme prijať rýchle opatrenie, aby sme pomohli regiónom a podarilo sa nám to uh, pri uh, Eh, one and Plus a teraz potrebujeme ďalšie štádium a potrebujeme správny postup, aby sme pomohli tým, ktorí to potrebujú eh, najviac a eh, najprv treba nadviazať na prechádzajúce opatrenia a potom zistiť, ako tieto opatrenia prijať na čas. 60 regiónov už prijali zmenu operátorov a ide tu o koreláciu, ktorý eh, eh, eh, už E, používajú e, túto koreláciu a ktorí sú postihnutí COVID-3. A potom druhá otázka, ak chceme dosiahnuť niečo v budúcnosti, musíme zaujať strategický prístup, takže sa chcem opýtať, ako môžeme nájsť strategický prístup a ako zabezpečiť, aby sme v EÚ mali strategický prístup, e, kde teda e, neviem sa vyjadriť, ale viete, čo chcem povedať, kde teda flexibilita je e, naozaj veľmi potrebná. Ďakujem za odpoveď. E, Nech sa páči, Mazali Aguilar na jednu minútu za ECR. Ďakujem, pán predsedajúci. Ekonomické a sociálne dôsledky koronavírusu sú dramatické, hlavne v tých krajinách ako v Španielsku, kde zlé riadenie znásobili ten devastujúci účinok. Európska odpoveď na krízu Kohezné fondy e, sú životne dôležité, aby sme odstránili rozdiely a aby sme podporili ekonomické oživenie, ktoré bude zložité a dlhé. Tešíme sa, že komisia prijala našu myšlienku, že členské štáty môžu transferovať fondy a financie medzi programami, ale stále sú ešte dve nesplnené úlohy pokiaľ ide o koherentnosť a zjednodušenie existujúcich mechanizmov. Ten prechodný fond nemôže nahradiť kohezné fondy, ale mal by ho doplňať v tých konkrétnych aspektoch. A po druhé, pokiaľ ide o rozpočet, viacerí to už povedali, ambiciozná kohezná politika dôležitejšia než kedykoľvek predtým, nepotrebuje škrty, ale rozpočet, ktorý je na výške týchto e, výzev, alebo ktorý zodpovedá týmto výzvam. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz pán Joao Ferreira. Sr. Presidente, Sra. Comissária, na resposta às consequências da Covid-19, a Comissão Europeia propôs que fossem utilizados os fundos estruturais odpovede na COVID-19 komisia navrhuje, aby sme využívali štrukturálne fondy ako aj ďalšie možnosti, aby sa presúvali financie z iných fondov. To, čo navrhla komisia, spôsobuje, že sa neustále e, znižuje úloha koheznej politiky. Asymetrické dopady na ekonomiku sa zvýšia Namiesto konvergencie dosiahneme väčšie rozdiely medzi krajinami a regiónmi. Potom je tu fond oživenia a to sú veľmi nízke dotácie a potrebujeme aj budúce platby. Čo potrebujeme je viacej nie menej koheznosti, viacej nie menej štrukturálnych fondov, podporu v nezamestnanosti, Potrebujeme viacej flexibility, nie menej. Lepšie využívanie fondov v členských štátoch. Index kofinancovania treba znižovať a treba podporiť pak stability a treba znižovať náklady pri aplikácii. Treba znižovať byrokratickú záťaž napríklad e, vo vede, e, výskume, životnom prostredí a tak ďalej robiť zdieľané riadenie. Zdá sa, že Európska komisia nechce ísť využiť tie cesty, ktoré sa jej natiskajú. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Antoni Komini Olivera sa nezaradených na jednu minútu signor presidente onorevoli colleghi i dati mancano ancora ma l'esperienza ci dice che una crisi economica come l'attuale aumenterà. Máme skúsenosti, ktoré hovoria, že sú rozdiely stále väčšie a spôsobila to aj kríza v roku 2018 a teraz je jedno, či sú to finančné trhy alebo vírus. Cieľom koheznej politiky je sociálna a ekonomická konvergencia v regiónoch, ale tu k tomu nedochádza. Je potrebné, aby sme prispôsobili pravidlá koheznej politiky novému ekonomickému kontextu. Ako môžeme podmienovať udelovanie fondov rovnakým kritériám kofinancovania, ktoré požadujeme v čase ekonomického rastu a chceme väčšie zjednodušenie a lepšie využívanie fondov, tak ich nesmieme ich presúvať na iné ciele. Adaptujme koheznú politiku súčasnému kontextu, aby sme účinne bojovali proti sociálnym nerovnostiam, ktoré ohrozujú zdravie aj našej demokracie. Ďakujem. A teraz ideme do druhého kola za EPP Frank Bogovič na minútu. Hvala za besedo. E, e... Ďakujem, pán predseda. Bez úspešnej koheznej e, politiky by Európa vyzerala úplne inak. E, bolo by viac rozdielnosti a bolo by menej ľudí na vidieku, ktorí by nemali k dispozícii potrebnú infraštruktúru. Kríza COVID poukázala na to, že je dobré byť e, na vidieku e, s čistým vzduchom e, v peknom dome. Je to oveľa lepšie ako žiť v meste. Je ľahšie ostať zdravý na vidieku, preto potrebujeme nevyhnutnú infraštruktúru a širokopásmový broadband internet aj na vidieku len polovica ľudí v Európe má prístup e, k širokopásmovému internetu a tieto spojenia potom umožňujú e, digitálne vzdelávanie, e, nakupovanie online a tak ďalej. Toto všetko potrebujeme a v budúcnosti Európa využije potenciál všetkých týchto miliard, využijeme potenciál vidieku, posilníme inteligentné obce a môžeme nadviazať na udržateľnú a Eh, ekologickú Európu v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz za SD Hannes Heide, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Regionálna politika je srdcom Európskej únie, tak ako kultúrna a vzdelávacia e, politika by mala tiež byť. E, e, touto cestou Európa je citeľná v našich domovoch a tretina všetkých pracovných miest vzniklo počas predchádzajúcej politiky a toto súvisí s regionálnou podporou táto politika sa nedá zvládnuť bez eh, koheznej politiky. Nové výzvy a potreby nemôžu byť docielené bez eh, potrebného finančného vybavenia. V ambicioznom európskom rozpočte eh, regionálne rozvojové fondy musia byť navýšené. Iba vtedy môžeme E, úspešne e, sa pustiť do cieľov budúcnosti. E, áno, toto je otázka solidarity, ale aj rozumnosti, pretože užitok je jasný pre všetkých Európanov. Každé posilnenie regionálnej politiky zvyšuje dôveryhodnosť Európskej únie, vytvára pracovné miesta a zaručuje našu spoločnú Európu ehm, E, medzi ľuďmi, medzi občanmi. Ďakujem e, Štefán Bižu e, z Bin Europe na jednu minútu. Vážený pán predseda, Vážený pán komisár, komisárka, štáty, ktoré sú najviac postihnuté, e, je e, francúzska Guinea, európska e, Guinea má hroznú krízu sanitárnu. My prvý e, premiér e, a premiér e, pre vzdialené oblasti pôjde do tejto krajiny, ale aj Európa musí zasiahnuť. Samozrejme, samozrejme sú tu ustanovenie, sam, sú možnosti, je potrebné zasiahnuť, áno, ale zároveň je potrebné konsolidovať a mať sprievodné riešenia k miestnym riešeniam miestnej samozpravy malé podniky to potrebujú. Oni musia, v podstate musíme vychádzať aj zo znalostí domácich ľudí. Musíme spraviť všetko, čo e, vieme, ale musíme bojovať aj proti tomu pocitu, ktorý majú, že sme za nich zabudli. E, musíme solidárne reagovať v celej Európe a máme riešenie. Riešením je súdržnosť. Súdržnosť e, medzi územiami, súdržnosť medzi všetkými Európanmi. Takže flexibilita, zjednodušenie, reakcia, všetky tieto nástroje riadenia krízy máme a mali by sme ich konsolidovať a mali by sa stať pravidlom. Pravidlom budovania Európy, ktorá bude e, užitočná, jednotná a solidárna. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostáva Robert Ross na minútu, nech sa páči. Takže e, e, na jar e, bolo avizovaných 750 tisíc pracovných miest. Po roku výroby bola fabrika presunutá do Maďarska. Pred dvoma rokmi e, sa ukázalo, že kohezia e, bola nasadená, aby vznikla diálnica okolo e, tejto fabriky. Bez tej diálnice by sa Friedenstein nikdy nepremiestnil. Takže toto sú prostriedky na to, aby sa prilákali investori do vlastnej krajine tých 4000 eur, ktorých sa prispieva, e, Maďarsko dostane 73 miliónov eur a e, tým e, sa odláka ešte viac pracovných miest z Holandska mm, a toto je nepriaznivé pre Holandsko. Holandsko financuje teraz vlastne vlastný pád Takže kto vlastne preukáže solidaritu s Holandskom? Simon Ďakujem. Teraz pán Simon Schmidbauer. Máte minútu. Pani Schmidbauer, ďakujem. Pani, pán predseda, pani komisárka, ako bývalá starostka viem, čo sa deje v našich obciach a mestách. S veľkou vášňou, láskou a tvrdou prácou kolegovia a kolegyne v celej Európe sa snažia vytvoriť základ pre domov a bojovať eh, proti Ehm, odlivu e, pracovných síl, ale na to je potrebné vybavanie finančnými prostriedkami. Preto je pre mňa nepochopiteľné, že ste neochotní e, predložiť prostriedky pre prechodné obdobie. Nesmieme e, dopustiť, aby zaostávali regióny v Európe a to sa stane, ak nezačneme konečne konať zásadné problémy, ktoré zabezpečia znižovanie byrokracie, flexibilizácia mm, a investičné iniciatívy pomohli ale to môže byť len začiatok. Preto moja požiadavka e, e, rýchlým konaním zabezpečte, aby e, regióny teda aby prísluby slabším regiónom Európskej únie neostali len prázdnymi sľubmi. Ďakujem pekne pani Kristín Martin de Almagro e, za SD. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Pred niekoľkými mesiacmi, keď sme ešte nevedeli o covide, sme tu diskutovali o možnosti mať ambicioznejší VFR a upozorňovali sme na to, že by sa znížili financie na kohéziu, žiadali sme viacej flexibility a menej striktných opatrení a vtedy sa zdalo, že žiadame chimeru, ale keď sa chce, tak sa dá. A ak, bolo, sme, ak sme boli schopní konať v naliehavých otázkach. A teraz čo? Bohužiaľ, je tu princíp, alebo je tu začiatok ešte, e, Európa nemôže ostať pri prvej pomoci. Potrebujeme spravodlivé a dostatočné e, prostriedky, aby nikto nebol ponechaný na okraji. Ako to môžeme zabezpečiť? Čo príde potom? Kohezná politika je kľúčová, Euró- eh, kľúčový alebo základný kameň európskeho projektu. Musíme eh, dosiahnuť to, aby sme eh, vyšli posilnení z tejto krízy a kohezná politika potrebuje aj kvalitnú, aj dostatočnú finančnú pomoc a potrebuje našu podporu. Muito obrigado. Ďakujem Isabel Benchumea na jednu minútu za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, chcela by som poďakovať pánovi Omarjimu, že prišiel s touto diskusiou, keď hovoríme o kohezných fondoch v prípade oživenia po covide Rada by som poukázala na to, že parlament a komisia boli schopní zareagovať na čas a je dôležité to povedať občanom. Oceňujem tiež ambiciózny plán, ktorý komisia predložila Next Generation Euro. 750 miliónov eur, ktoré sa určia alebo budú venovať koheznej politike po covide. A tiež by som upozornila na to, aby sa tieto peniaze využili v tých regiónoch, ktoré boli najviac postihnuté krízou. A to je dôležité, musí to ísť tam, ktoré najviac utrpeli a musíme tiež predefinovať priority, aby sme dosiahli najdôležitejší cieľ, a to je vytvorenie pracovných miest, bohatstva a to sú malé a stredné firmy, ktoré vytvoria takéto pracovné miesta. Takže nesmieme zabúdať na MSP, ktoré by mali najviac využiť fondy, ktoré schválime v rámci Next Generation. Ďakujem. Ďakujem. A teraz na záver rozpravy pani komisárka Ferreira. Muito obrigada. <clears throat> Muito obrigada, Sr. Presidente. Ehm, muito obrigada a todos. Uh, uh, Ďakujem za podporu, ktorú ste nám poskytli poskytli komisii vo všetkých uh, komplikovaných okamihoch, um, ktoré sme absolvovali. Začnem tým, že budem citovať, čo spomenul pán Hyde, že politika súdržnosti je bijúcim srdcom Európskej únie. Myslím, že e, srdce tlklo, keď Európa bola v problémoch, keď trpela a a ďakujem vám, pán, pán Omaži, za to, že ste hovorili, a že chcete mať okamžitú reakciu na problém koronavíru. Takisto by som vám chcela povedať, že v podstate táto príležitosť pre všetky, ktorí tu zazneli, že je tu potrebné riešiť konkrétne situácie, otáz- situácie ľudí, že táto flexibilita, ktorá existuje v kontexte e, e, reakcie, že tu už využili takmer všetky členské štáty v Európe. Momentálne všetky členské štáty okrem Rakúska a Dánska využívajú tieto transfery, tieto možnosti využiť finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii maximálnej možnej miere, maximum je to viac ako 50 miliard, aby mohli zaplatiť to, čo bolo vyplatené, masky, ventilátory e, na podporu pracovných príležitostí, na podporu malých stredných podnikov a mať okamžitú reakciu. Takže tí všetci, ktorí hovoríte, že politika súdržnosti je stará politika, ja si myslím, že sme potvrdili, že je to živá a schopná politika, ktorá dokáže priniesť pomoc, núdzovú pomoc tam, kde je to potrebné. V podstate tá štátna pomoc bola asi jedinou politikou, nie jedinou, ale tou najväčšou, a najviditeľnejšou, ktorá zabezpečovala financie. Moja druhá reakcia sa týka kvality toho, čo navrhujeme. Áno, museli sme navrhnúť dlhodobú aktivitu, ktorá kombinuje krátkodobé nástroje React EU so všetkými flexibilitami a zároveň zachovať možnosť spolufinancovania až do 100 v prípade, že sa členské štáty tak rozhodnú, samozrejme React EU z praktických dôvodov nemôže byť okamžite distribuovaná zo strany komisie na úrovni jednotlivých regiónov, pretože my distribuujeme obálky na základe aktuálnych skutočných dát. A koncom leta, to koncom tohto leta ešte nebudeme mať údaje z regionálnej úrovne, ale na členských štátoch, aby transferovali, použili tie isté kritéria, to znamená pokles HDP, pokles rastu, zvýšenie nezamestnanosti, vrátanie nezamestnanosti mladých a relatívna prosperita krajiny, tak aby sme mali v podstate nejaké premostenie na nový viazočný finančný rámec, tak aby sme mohli pomôcť regiónom e, premostiť tieto rozdiely, ale zároveň venujeme veľkú pozornosť kvalite a kritériám, ktoré použijú členské štáty pri distribúcii. A tu sa snažím trošku zareagovať aj na otázku pána Omadžiho. Ehm, ja by som chcela ešte doplniť k tomu, čo som povedala, že áno, je dôležité, aby teraz ehm, sme vnímali návrh komisie ako skutočný základ. Áno, myslím si, že by sme mali prestať e, pokračovať s vyprávaním o tom, že peňazí nie je dosť. E, peňazí máme, koľko máme a súhlasím s pánom Niasom dobre. A niektorí ďalší z vás to takisto spomenuli, že musíme jednoducho sa pozrieť na to, čo s tými peniazmi, ktoré máme, chceme spraviť a zabezpečiť kvalitu našej práce, pretože kvalita našej práce tá predurčí našu budúcnosť a tu by som konkrétne chcela reagovať aj na to, čo povedal pán Ferreira. Hovorili ste o možnom znížení financovania. Nedochádza k zníženiu financovania. Prostriedky zviazočného finančného rámca musia byť považované ako doplňujúce externé zdroje. Takto by navrhovať komisia. Hovoríme tu o 55 miliardách eur pre React EU EU reaguje 35 e, miliónov pre Fond pre spravodlivý prechod a 10 miliard, ktoré budeme môcť minúť v roku 2020 v súlade s, s súvislosti so zvyšenou nezamestnanosťou alebo znížením príjmom v regiónoch. Čiže celkové hovoríme o 100 miliardách eur. A dôležité je povedať, že potrebujeme mať jasnú koncepciu a potrebné kapacity, aby sme zorganizovali to, čo chceme spraviť. Potrebujeme nájsť ten správny spôsob, ako to v praxi implementovať a to korektne a využiť tie príležitosti, ktoré sa tu vytvárajú. Ehm, Komisia e, silne reagovala, jednoznačne reagovala. Dokázali sme to však len preto, že vy ste tu boli, vy ste vyvíjali tlak. Ale všetko to bolo možné len vďaka tomu, že e, určité vlády v podstate e, vyvíjali akýsi tlak na nás, bol to impuls pre nás, aby sme konali. Takže konajme, reagujme veľmi rýchlo, veľmi rýchlo rozhodnime, schválme e, a doľaďme e, to, aby sme skvalitnili tieto veci, ale rýchlo, rýchlo sa musíme posunúť vpred, tak aby tie peniaze, ako všetci ste hovorili, aby boli k dispozícii priebežne aby sa to nezastavilo, aby priebežne boli k dispozícii a aby boli zamierené na ekologickú, digitálnu, modernú obnovu zameranú pre všetky regióny a všetkých spoluobčanov v Európe. Čiže o to nám ide, to máme teraz na stole a navrhujem, aby sme spolupracovali ako inštitúcie a aby sme priniesli občanom to, čo občania od nás očakávajú v takýchto ťažkých, kritických okamihoch histórie Európy. Ďakujem pekne a pokračujme ďalej v spoločnej práci. Samozrejme, ja vždy počúvam a dávam veľkú pozornosť aj tým regiónom, ktoré majú najväčšie problémy. Dokázali sme to a pokračujme spolu a pomáhajme spoluobčanom bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, pretože oni všetci sú súčasťou našej spoločnej budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka, za vaše vyjadrenia aj za vašu tvrdú prácu. Nečasto prichádza komisárka medzi nás, aby nám povedala, že peňazí je dosť. Takže my všetci netrpezlivo očakávame rozhodnutie rady, ale zároveň si musíme uvedomiť, že konečné slovo má parlament a myslím si, že naše stanovisko bolo jednoznačné, že chceme obhajovať politiku súdržnosti. Ďakujem vám všetkým za dnešnú účasť a aj prítomnosť a teraz by som rád uzavriel túto diskusiu a uzatváram aj dnešné rokovanie. Budeme pokračovať o 13.30 dnes popoludne. Ďakujem.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

deux, trois, quatre. okay. Príjemné popoludnie, kolegovia. Otváram schôdzu. Ohlásim teraz výsledky prvého hlasovania. Výsledky záverečného hlasovania správa pána Buzmana o politike zamestnanosti je schválená. Ďalej správa pani Holmajer o návrhu opravného rozpočtu číslo 5. Aj táto správa je schválená. Správa pani Holmajer na tému mobilizácia núdzového zdroja, to je schválené ďalej uznesenie výboru NV o trioxide chromia, to je zamietnuté uznesenie výboru Envy o aktívnych látkach schválené schvála pani, práva pani Gamono o uskladňovaní energie, tá je schválená. Ďalej uznesenie výboru ITRE na tému infraštruktúry TEN-E, táto je schválená. Teraz prejdem k úprave nariadenia 2016 1628 čo sa týka prechodných ustanovení v snahe vysporiadať sa s dopadmi krízy COVID-19. Pozmeňovací návrh 4, prvá časť schválená. Pozmeňovací návrh 3 zamietnutý. Pozmeňovací návrh 1 zamietnutý. Pozmeňovací návrh 2 zamietnutý. Pozmeňovací návrh 4 druhá časť schválený. Teraz prejdeme k výsledkom hlasovania o výkone klinických pokusov. Pozmeňujúci návrh 1. Zamietnutý. Návrh číslo 2. Zamietnutý. Návrh číslo 3. Zamietnutý. Návrh číslo 5. Zamietnutý. Návrh číslo 6. Zamietnutý. Návrh číslo 4. Zamietnutý. Toto sú teda výsledky záverečného hlasovania. Schôdza je odročená do 14.15. Ďakujem.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 So, guten Tag. Dobrý deň, dobré popoludne, milí kolegovia, kolegyne. V plenárnej miestnosti aj v kanceláriách za monitorom prechádzame k ďalšiemu kolu hlasovania. Sú tu spisy, ktoré nájdete eh, v vašich eh, zložkách Hlasovanie bude prebiehať do 15.30. Do Teraz môžeme začať hlasovať do 15.30 hodiny. Môžete hlasovať a o 18.00 potom ohlásime výsledky. Takže to je všetko a prerušujem schôdzu.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 Prichádza pán predseda. Takže tým otváram znovu naše rokovanie a môžem vám poskytnúť výsledky druhého hlasovacieho kola. Správa kolegyni Tardino rokovania medzi EÚ a Novým Zélandom o výmene osobných údajov medzi štátnymi orgánmi s účelom boja proti závažnej trestnej činnosti to schválené. Správa Enviro chemikálií schválená. E, konanie podľa 1.1.3 eh, kód prechodné ustanovenia kríza COVID-19 schválené a tým končí prvé čítanie Európskeho parlamentu, eh, takisto skrátené konanie v súvislosti klinických pokusov GMO s cieľom eh, rozvinúť lekárske liečbu COVID-19, aj toto bolo schválené a tým končí takisto prvé čítanie parlamentu. Potom Návrh uznesenia, čo sa týka rozsiahlej politiky únie v oblasti prania peniazí a financovania terorizmu. Tieto uznesenia, a toto uznesenie je schválené. A ďalšie návrhy uznesenie piatich politických skupín, čo sa týka stratégie EÚ v oblasti verejného zdravia v kontexte pandémie COVID-19 aj tento návrh bol schválený. Ďalej podpis právnych aktov, ktoré podľa riadného postupu sa zverejnia po prerušení schôdze 19. júna predseda spolu s predsedom rady podľa článku 79 rokovacieho poriadku podpísali dva právne akty, ktoré podľa riadneho postupu boli odsúhlasené. Okrem toho predseda spolu s predsedami s predsedom rady 15. júla podpíše 8 právnych aktov, ktoré tiež podľa riadneho legislatívneho postupu e, boli tiež odsúhlasené v rámci tejto plenárnej schôdze. Názvy týchto právnych aktov budú, budú zverejnené v zápisnici zápisnice z 8. 9. júla budú predložené na schválenie na začiatku ďalšej plenárnej schôdze. Ak nebudú žiadne námietky, budú považované všetky texty, ktoré boli odsúhlasené v tomto plenárnom zasadnutí za e, právoplatné a postúpené príslušným grémiam a adresátom. Schôdza je týmto odročená. Chcem sa poďakovať všetkým pracovníkom, ktorí sa pričinili o priebeh tejto schôdze, nie v ľahkých časoch. Ďakujem ešte raz všetkým, želám vám všetkým príjemný večer a príjemný víkend. Schôdza je týmto odročená. So, I take the free drink.